Ďakujem pekne. Vážené poslankyne, poslanci, keď sa dnes pozrieme do Iraku, vidíme tu veľký pokrok, aj keď e, v tejto krajine je ešte veľmi veľa víziev. Ale chcela by som sa dnes sústrediť na e, prítomnosť a budúcnosť tejto krajiny, krajiny, ktorá má veľký potenciál a ktorá toho veľa dosiahla za posledné mesiace. E, od roku 2003 je tu najnižší podiel násilia, aj keď, čoraz viac, aj keď ešte stále je tu násilie a, um, ale predsa len sa tu znížil počet e, civilných obetí o polovicu v porovnaní s minulosťou. Je tu e, veľmi veľké zlepšenie v porovnaní s rokom 2006 a 2007. Irak má novú ústavu, a konali sa tu voľby za vysokej e, účasti, aj keď teda riziko bolo vysoké. Um, Iračania e, sú naozaj veľmi odvážni a to prináša svoje plody Ehm, tie, ehm, tie dôležité voľby prebehli pomerne hladko. 7. Ehm, marca budú ďalšie, teda všeobecné voľby, ktoré môžu priniesť ďalší dôležitý pokrok smerom k budovaniu demokracie. Mali by sme sa teraz zasadzovať v podpore Iraku, kým sa situácia nestabilizuje úplne. Viac než miliardu eur sme poskytli Iraku od roku 2003 E, smerovala táto pomoc e, e, utečencom na zlepšenie správneho spravovania, polit, zlepšovania politík a podobne. A všetko to bolo v súlade s prioritami samotného Iraku. Viackrát sme predlžili na, na požiadanie Iraku príslušné programy pomoci a rozšírili sa aj mimo hraníc Iraku. EU e zohráva kľúčovú e, úlohu a bude ju naďalej zohrávať v tejto oblasti aj z e, tých susedných, kým teda Irak nebude môcť plne prevziať svoju zodpovednosť. Je to teda dobrý postup, snažíme sa teda postup po, po, podporovať samostatnosť Iraku Eh, podpísali sme práve memorandum porozumení v oblasti energetiky a čo skoro podpíšeme zmluvu o partnerstve a kooperácii. Bude to prvá takáto zmluva medzi EÚ a Irakom a bude pokrývať otázky od politického dialógu cez obchod eh, až po eh, rozvojovú pomoc. Chceme širší a hlbší politický dialog s Irakom, ktorý by mal pokrývať aj ľudské práva. Parlament e, sa e, kľúčovo zasadil e, o teda pomoc Iraku. A my sa teda tešíme a teda dúfame aj v dobrú spoluprácu s parlamentom v Iraku. Ešte stále je tam veľa víziev. Budúce voľby v marci budú kľúčovým krokom, musia byť slobodné a spravodlivé. Budeme ich pozorovať. Zašlome teda do Iraku delegáciu, ktorá bude sledovať voľby a e, bude samozrejme cieľene aj vypracovať odporúčania. Dúfame, že teda Irak e, za pomoci e, nových inštitúcií nájde e, riešenie pre zmier v krajine. Budeme spoločne s OSN a zvyškom medzinárodného spoločenstva podporovať tieto pozitívne zmeny Iraku. Ja sa teším na našu diskusiu, ktorá práve začína. Ďakujem. Začneme teraz diskusiu, rozprávu s poslancami za jednotlivé politické skupiny. Za e, skupinu EPP odovzdávam e, teraz e, slovo pani De Lange na dva minúty. Eh, ďakujem pekne pani predsedajúca, ďakujem aj vysokej predstaviteľke za jej slova a za veľkú dávku optimizmu, ktorú prejavila. Naozaj sú tu pozitívne signály. Hovorili ste, že je tam menej obetí atentátov, že e, prebehli voľby, ale to, že prebehli voľby e, v tomto nedemokratickom, ešte neznamená, že štát je demokratický, pretože treba povedať, že hlas väčšiny nie je automaticky dôkazom spravodlivosti, pretože tre, netreba zabúdať na právo menšín a podľa mňa je znepokojujúce, že ste ani raz vo svojom vystúpení tieto menšiny nespomenuli. Prečo? Pretože Human Rights Watch hovorí, že nemoslimské menšiny sú neustále prenosledované. Sú tam miestne milície, ktoré vyhadzujú kresťanov z ich domovov a zatvárajú kostoly. Včera v Mosule boli zavraždení otec s dvomi cerami priamo na ulici a patrili do kresťanskej menšiny kresťania utekajú jednoducho z Iraku. Bolo ich 850 tisíc po vojne, eh, ich bolo menej, teraz ich je už len 350 tisíc, z ktorých mnohí sú vnútorní presídlenci. Keď žiadame ľudské práva, nesmieme zabúdať na práva menšín, však to je jedna zo základných hodnot EÚ. Žiadame rešpektovanie práv všetkých 27 členských štátoch EÚ, tak na medzinárodnej úrovni, pani Štonová, musíte žiadať to isté. Povedali ste, že existuje a je všeobecná pomoc pre infraštruktúra na podporu demokracie v Iraku, či už z OSN alebo bez nich. Ale ja by som chcela vedieť, ako budete postupovať, pretože v politike pre Irak a v rozpočte Iraku EÚ, aby sa viacej myslelo na zraniteľné menšiny. Možno to nie je priorita mnohých iných, ale naša určite. Ďakujem pekne. Za socialistickú skupinu má slovo pán Kosta na dve minúty. Pani Kosta. Pani predsedajúca, pani Štonova, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby EP využil túto príležitosť aj marcové iracké voľby. Demokratický proces v Iraku už ukázal, že je veľmi dôležitý, hoci krehký. A preto je dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby sme posilnili demokratické inštitúcie, inštitúcie demokratickú rovnováhu v tejto krajine. To všetko je dôležité, ak chceme dosiahnuť stiahnutie vojenských síl USA z teritoria bez toho, aby to malo negatívny dopad na spoločnosť náboženské skupiny fungujú v rámci národnej štruktúry. Ja si myslím, že nesmieme zabúdať na tento element. Z tohto dôvodu by sme chceli vedieť, čo si myslíte o tom, že sa odstráňujú predstavitelia e, rôznych predstaviteľov sunitov a kresťanov. To všetko môže ohroziť demokratický proces EÚ. Musí tento volebný a demokratický proces sledovať veľmi zblízka, ale musíme mať vyššie ambície v našich vzťahoch s Irakom. Program Eurojust alebo Lex je priamým programom na zlepšenie situácie v Iraku a situácie demokratických inštitúcií. A naša politická skupina si myslí, že je dôležité, že včerajšie rozhodnutie rady o rozšírenie pôsobenia misie do augustu 2010 je dôležité a potrebné. Musíme sa zúčastňovať procesu stabilizácie a mierového procesu v tejto krajine a spolupracovať s parlamentami. Členské štáty spolupracujú s Irakom, napríklad Taliansko. Je tam významný kultúrny program. Vnútorná rovnováha Iraku je dôležitá nielen pre krajinu, ale pre úlohu tejto krajiny v oblasti, pretože sa nachádza v strategickej pozícii. V tomto zmysle vylepšenie vzťahov s Tureckom a s regionálnou vládou Kurdistanu je pozitívny krok. Vieme, že Irak je krajina, ktorá má veľké bezpečnostné problémy a tiež problémy s ľudskými právami a e, ekonomickej neistoty. Máme tam 10 obyvateľstva presídlencov, e, ženy ohrozené, etnické skupiny a tak ďalej. Preto musíme zohrávať ešte rozhodujúcejšiu úlohu prostredníctvom pomoci cez NGOčky a iné organizácie. Ženy by v tomto regióne mohli byť strategickým prvkom na prekonanie týchto ťažkostí. Ďakujem za skupinu ALDE. Pán Fambalen, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem skutočnosťou, že e, v Iraku nie je e, bezpečnosť. Pozrieme sa na Irán, tento sa snaží e, získať oveľa väčší vplyv, než je potrebné v Iraku na juhu cez príslušnú menšinu. Nepočul som pani vysokú zastupkyňu hovoriť o otázke Iránu, ktorý ohrozuje Irak. Ako vidíte úlohu EÚ? v tejto oblasti, aby teda e, sa zasadzovala za to, aby Irán zostal v Iráne a e, nesnažil sa e, kontrolovať Irak. My to vnímame ako veľký problém. Aj teda pokiaľ ide o Turecko a Irak, teda ide o otázku Kurdov. Ehm, v severe Iraku bojovníci ohrozujú Turecko, teda kurdskí bojovníci Kurdistan by, e, ale to je práve e, táto téma. Kurdistan by mal mať svoju budúcnosť. Energetické otázky sú veľmi dôležité, ale Irak nie je e, jednotným štátom. Takže toto memorandum diskutuje sa aj s kurdskou autonómnou vládou v tejto oblasti pretože v Kirkuku sa diskutuje aj o tomto, kto vlastne vlastní príslušné ropné polia. Takže zohľadňujete aj toto. A takisto by som vašu pozornosť chcel upriamiť na to, že bezpečnostné zložky e, v Iraku ešte stále nie sú dostatočne dobre vyškolené a ešte stále dobre nefungujú. Nemali by sme teda iba podporovať právny štát, ale ak sme o to požiadaní, mali by sme byť pripravení aj e, pomôcť im Ehm, ehm, v oblasti bezpečnostných zložiek. Ehm, musíme naozaj integrovane postupovať. Ide tu o energetiku, politiku, stabilitu. Potrebujeme teda integrovaný prístup aj integrovaný s krokmi susedských štátov Iraku. Viedrite sa prosím na e, túto tému a ďakujem vám za to v mene skupiny ALDE. Eh, ďakujem a teraz má slovo pán Ivens na dve a pol minúty za skupinu zelených, ale nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pekne aj pani vysokej predstaviteľke za jej úvodné slova. Podľa mňa je veľmi dôležité, že dnesná rozpráva sa eh, deje v čase, kedy eh, je tam Čilkotová komisia, ktorá rieši oprávnenosť irackej vojny a na svetlo sveta sa dostávajú skutočnosti, ktoré poukazujú na to, že v čase v čase, kedy vojna vznikla, tak tam neboli žiadne eh, zbranie masového ničenia. Pokiaľ ide o plány postvojnového eh, Iraku, Eh, Diplomáti eh, často eh, využívajú veľmi negatívne slova, takže sú tu veľmi vážne dopady našich krokov z minulosti. Pani Ašterová povedala, že sa dosiahol určitý pokrok, to aj platí, ale sú tu stále veľmi vážne problémy. Nie je tu legislatíva na ochranu menšín, Neďalej je tam obrovský problém s utečencami, ženy, političky, bojovníci... Prepačte, e, pani poslankyňa, mali by ste hovoriť pomalšie, inak e, nemôžu tlmočníci vás, vás tlmočiť, jednoducho nestíhajú. Well, sorry. Áno, pokúsim sa. Takže odborári, e, žurnalisti, političky a aktivisti oblasti ľudských práv miznú alebo boli zabití. Neustále pribúda sebevražedných atentátov. Iracká vojenská, um, pardon, volebná komisia minulý uh, týždeň uh, tam uh, bolo, tak bolo zakázané sunitom, hlavne teraz sunitským politikom v kandidatúre. A toto ešte zvyšuje nestabilitu a napätie v krajine novembri minulého roka predsedníctvo Európskej únie vyzvalo irackú vládu, aby e, prerušila alebo zrušila trest smrti, ale 900 ľudí ešte stále odsúdených na tento e, trest e, a tie súdne pojednávania často nie sú férové, trvajú iba pár minút. Európska únia musí naozaj pomáhať budovať demokraciu, dodržiavanie ľudských práv a náš rámec e, vzťahov s Irakom e, hovorí o tom, že musíme budovať služby e, v oblasti vzdelávania, v oblasti zdravotníctva, že musíme podporovať cesty právneho štátu. A my musíme požadovať okamžité kroky v oblastiach, ako som už spomínala, odstránenie trestu smrti, ochrana zraniteľných skupín, marginalizovaných skupín a posilnenie demokracie a ľudských práv. Grazie. Ďakujem. Za ECR má slovo pán Stevenson na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani Eštonová, voľby v Iraku nebudú ani slobodné, ani spravodlivé. Pred desiatimi dňami výbor pre spravodlivosť a Salimu Mutlakovi zakázali aby sa zúčastnil volieb. Bol členom iráckého parlamentu 4 roky a nemôže sa zúčastniť budúcich volieb. Ja si myslím, že to nie je náhoda, že tento škandalózny zákaz prišiel spolu s prenasledovaním ďalších 500 politikov a došlo to k tomu v ten istý deň, keď došlo, keď pa a taký navštívil Bagdad tento pán bol veľmi ostrým kritikom Iránu a mm, islámsky predstavitelia žiadali, aby ho stiahli z, voleb, z volebného procesu. Už sa protestovalo proti tomuto kroku a ja dúfam, že to urobíte aj vy, pani Eštonová, pretože e, ak on alebo niektorí iní nebudú môcť sa zúčastniť volieb, tak nemôžeme uznať ich legitímnosť. Ďakujem za MGUE NGL. Pán Mejer, na pol minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pani Eštonová. Dovolte mi, aby som nezdielal váš optimizmus. Je síce dobre byť v živote optimistom, ale situácia v Iraku nie je rozhodne optimistická. Poprvé, Európska komisia sa rozhodla, že nevyšle pozorovateľov, pretože nie je zaistená ich bezpečnosť. Ja si myslím, že to rozhodnutie hovorí samo za seba a ukazuje, že v Iraku, áno, vy nechcete hovoriť o minulosti, ale v minulosti e, došlo k tomu, že táto krajina bola zdevastovaná s miliónmi mŕtvych, e, zranených a že sa tam viedla vojna, ktorá bola nespravodlivá z neodôvodnených príčin. Toto je realita a boli za tým záujmy zo strany USA, pretože chceli kontrolovať ropu v, Irake, v Iraku. Toto je čistá skutočnosť. A táto skutočnosť, táto realita sa nemôže e, rozvíjať a nemôže pokračovať do e, budúcnosti. Vôbec ma neprekvapuje, že to rozhodnutie ktoré sa prijalo e, u laikov, že môže dojsť ku konfliktom občianskej spoločnosti. Niektoré ambasády naznačujú, že môže dojsť k vojenskému prevratu v Iraku. Takže ten scenár je veľmi negatívny a ja vás žiadam, aby ste veľmi pozorne a intenzívne pracovali a žiadali, aby sa okupačné jednotky z Iraku stiahli. To je ten element, ktorý e, um, um, zmení alebo ohrozuje situáciu v krajine a aby sa táto krajina vrátila do, normaliza- do normálneho stavu, ak by sa rešpektovali medzinárodné práva a zákony. Ďakujem. V mene EFD pán Belder na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani vysoká predstaviteľka, na Vianoce roku 2009, 24. decembra, Mnohé iracké kostoly aj v Mezopotámii museli byť zatvorené, pretože došlo k e, vlne bombových útokov, ktorá vyvolala túto mm, polutovania hodnú situáciu rovnako ako minulý rok. Rovnako mnohé kostoly ostali prázdne, pretože kresťania opúšťajú územie Mezopotámie. Je ich tam čím ďalej, tým menej, pred tým e, pred Vianocami v Mosule boli tri smrteľné atentáty, rovnako ako v Kirkuku. Dochádza k neustálým únosom a vraždám. Stovky kresťanských rodín opúšťajú túto krajinu. Jedná pol milióna kresťanov žije v Iraku, ale sú obeťami náboženskej čistky zo strany islamistov. V Iraku Pani predsedajúca, kresťania skutočne veľmi trpia. Mezopotámia má skutočne staroveké, veľmi staré kostoly a pamiatky. Je to územie veľkých pamiatok a kresťania opúšťajú toto územie. Ďakujem. A teraz vystúpenie v individuálnom mene, ale žiadam vás, aby ste rešpektovali rečnícky čas, pretože už máme isté oneskorenie. Začíname s pani Basesku na 1,5 minúty. Ďakujem, pani vysoká eh, zástupkyňa, pani predsednička. Voľby 7. Eh, marca eh, povedú k novým koalíciám a eh, alianciám. Mnohí si želajú návrat k tým predchádzajúcim, ako teda iracká koalícia. Mm, premiér sa snaží určité skupiny alebo kandidátov získať pre právny štát, ale nemali by sme zabudnúť, že po týchto voľbách vláda eh, musí zorganizovať aj referendum o Kirkuku. Je potrebné, aby bezpečná situácia eh, v Iraku eh, nebola ohrozená ak by tu došlo k nejakému vnútornému napätiu. Hlavné problémy vlády v Bagdade sú nasledovné e, presunutie referendu, referenda o e, dohode z e, USA a e, naplnenie e, e, zákonov o CO2, potom vysoký počet poprav, 900 ľudí momentálne je odsudených na trest popravou, mučenie, a e, zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv. A napokon je tu aj vysoký stupeň korupcie. Chcela by som spomenúť iba jeden príklad. Zatknutie bývalého ministra obchodu. Vo vzťahu s Irakom sa Rumunsko snaží o prechod od e, e, vojenskej bezpečnosti ke civilnej bezpečnosti. Moja krajina ukázala, že E, dodržiava svoje záväzky voči svojim e, partnerom a, a že sme naše ciele e, splňali. Ďakujem. Slovo má pán Gomeš na 1,5 minúty. Pani Gomeš. Ďakujem bezpečnostné problémy a výdobytky demokracie sa musia upevniť v Iraku. Vieme, že v poslednej dobe došlo k ťažkej situácii a iracká politika je poznačená viacerými problémami, napríklad čo sa stalo s kurdskou politickou stranou. Je to len jeden príklad, alebo vyčlenenie 500 sunnických politikov vôbec nepodporuje národné zmierenie a vyvoláva vnútorné konflikty. Eventuálna možnosť stiahnutia trestu smrti, to je tiež možnosť. Pani Eštonová, musíme presvedčiť irácké orgány, aby stiahli trest smrti. Eurojust je veľmi dôležitý. Európske štáty, ktoré sa zúčastnili e, invázie v roku 2003, majú veľkú zodpovednosť pri príjmaní utečencov v tejto záležitosti otázky ľudských práv a obrany žien, ako aj boj proti korupcii. To všetko musí zabrániť tomu, aby sa rozvíjali negatívne fenomény v Iraku. Musíme dosiahnuť lepšiu spoluprácu medzi irackými a európskymi NGOčkami. Demokratická, dynamická spoločnosť, to je dôležité pre dynamický vývoj e, Iraku. Ďakujem. A teraz má slovo pán Poreba jednu minútu a poprosíme vás, aby ste tieto vystúpenia čítali pomaly, aby tlmočníci mohli kvalitne pretlmočiť. Ďakujem pani predsedajúca, baronka Eštanová. Keď sa pozrieme na snahy medzinárodného spoločenstva v Iraku, keď sa pozrieme na polský kontingent, my sa naozaj všetci veľmi snažíme, ale stále sú tu ešte útoky, stále je tu nátlak na mm, náboženské menšiny, na kresťanskú náboženskú menšinu a ja si nemyslím, že došlo k rovnakému pokroku na všetkých frontoch. A samozrejme teroristické útoky, tie destabilizujú situáciu, majú dopad na širší región. Naozaj si myslím, že môžeme len získať, keď sa nám podarí obnoviť stabilitu v Iraku. Áno, samozrejme, to aj iránska dimenzia tohto celého problému. Podľa mňa je e, naozaj dôležité vnímať Irán, jeho snahu e, ovplyvňovať situáciu v Iraku. Podľa mňa musíme zabezpečiť, aby k takémuto tlaku nedochádzalo. Irán nesmie intervenovať takýmto spôsobom do irackých záležitostí, pretože to by, a práve toto by podľa mňa viedlo k stabilizácii situácie v celom regióne. Grazie. Ďakujem. Slovo má pán Melanchon na jednu minútu. Pani vysoká predstaviteľka, nezdielame ani váš optimizmus o situácii v Iraku, ani o dopadoch e, koalície. Irak bol okupovaný na základe e, vedomo klamlivej informácie o hromadných zbraniach. 17 krajín z 27 Um, atakovali a okupovali Irak. Irak je vyplienený, jeho uh, dedičstvo, obyvateľstvo rozdelené, dochádza tam k narastu náboženského fanatizmu. Voľby, ktoré prebiehajú, sú polutovania hodné a nespravodlivé. A čo chcete uh, robiť, aby ste žiadali účty od tých krajín, ktoré klamali a ktoré môžu zajtra urobiť to isté v prípade Jemenu alebo hoci ktorej inej krajiny. Čo chcete urobiť, aby ste e, odsúdili to, že niektorí využili chemické a iné nekonvenčné zbranie, ktoré majú neznáme e, účinky na zdravie, na obete. Či budeme aj naďalej uzatvárať oči nad situáciou v Iraku? Ďakujem. A slovo má pán Provera na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. E, dúfame, že dobre prebehnú budúce voľby v Iraku, pretože predstavujú ďalší krok smerom k demokracii. Nebudú a, e, e, slobodné a spravodlivé, spravodlivé, ale musíme sa uspokojiť s maličkým krokom vpred. Pokiaľ ide o hospodárske, komerčné, finančné a kultúrne aspekty a aj zabezpečovanie bezpečnosti, toto všetko je dôležité preto, aby sa posilnila demokracia v tejto krajine. Mali by sme sa snažiť aj e, posuniť e, túto krajinu z inštitucionálnej stránky. E, mierové súžitie jednotlivých etník v Iráku Ehm, toto sa môže posilniť aj e, e, posilnením inštitucionálnej e, zložky. Mohlo by sa tu napríklad zvažovať alternatíva federalizmu na území Iraku. Iracký Kurdistan by mohol byť zaujímavým príkladom v tejto oblasti. A mňa by zaujímal názor pani Aštonovej na túto tému, na túto inštitucionálnu tému týkajúcu sa Iraku. Ďakujem pekne. Slovo má pán Svensson na 1,5 minúty. Pani predsedajúca, samozrejme hovoríme tu o násilí a o katastrofe, keď hovoríme o Iraku, ale bez pochyby dochádza tam k demokratizačnému procesu. Rád by som pripomenul, že minulý rok počas miestnych volieb viacej ako 3000 žien sa zúčastnilo veľmi transparentne v tejto arabskej krajine volieb a viaceré ženy boli menované na dôležité funkcie. Ja si myslím, že je to pozitívne pre arabskú krajinu. Je to tiež nádej pre parlamentné marcové voľby v tejto krajine. Suniti sa volieb e, na miestnej úrovni zúčastnili, ale bohužiaľ len pred niekoľkými týždňami 14 sunnických politických strán a 500 predstaviteľov týchto strán dostali zákaz účasti na týchto voľbách. Minister obrany pán Abdullah a aj predseda sonickej politickej strany dialogu. To je nie, len niekoľko príkladov týchto ľudí ja si myslím, že je veľmi dôležité pre budúcnosť Iraku a jeho demokratizáciu, aby títo ľudia neboli vylúčení z volebného procesu. A tiež je veľmi dôležité myslieť na etnickú a náboženskú koheziu Iraku. Zvorazňujem, pani Aštonová, musíme byť veľmi jasní, keď hovoríme o etnických a náboženských menšinách v Iraku. Voľby do irackého parlamentu sú rozhodujúce pre budúcnosť Iraku. A tak teda, pani Eštonova, čo si myslíte, čo môže urobiť EÚ, aby tieto iracké voľby boli čo najkompletnejšie a najdemokratickejšie? Ďakujem, pán Balčitis, na 1,5 minúty. Ďakujem, pani vysoká zastupkňa. E, v posledných rokoch EU čoraz viac zvyšovala svoju prítomnosť na Blízkom východe, venovala veľkú e, pozornosť Iraku a znovu e, vybudovaniu Iraku a zabezpečeniu mieru a stability v tejto krajine. E, Táto krajina sa však zmieta vo vnútornom politickom boji, ktorý bráni politickej reforme v mnohých dôležitých oblastiach. 14 strán takisto e, nemá povolenú kandidatúru do budúcich volieb. E, Takže demokratizácia v tejto krajine je ohrozená, preto EÚ spolu s ďalšími partnermi by mala žiadať aby e, Irak rešpektoval e, svoje medzinárodné záväzky v oblasti e, ochrany základných práv. Memorandum o porozumení, ktoré sa podpísalo minulý týždeň v oblasti energetiky, dokazuje, že Irak E, sa zaviazal e, vytvoriť vzťahy, ktoré sú e, dobré pre obe strany. Irak je našim je strategicky dôležitou krajinou, ale keď chceme zabezpečiť bezpečnosť v energetickej oblasti, musíme mať aj politickú stabilitu v tejto krajine, ktorá momentálne tu chýba. Európska únia a medzinárodné spoločenstvo by mali vypracovať nejaké riešenie na zabezpečenie e, právneho štátu a e, posilnenie ochrany ľudských práv v Iraku. Ďakujem. Slovo má teraz pán Čarnecký na jednu minútu. Pani podpredsedníčka, e, pani predsedníčka Chcel by som poukázať na to, že to, čo ste dnes uviedli, sa dá označiť e, za vládny optimizmus. Ale e, ľudia v Európe očakávajú viac a to právom. Nejde o to, čo sa hovorí, ide aj o to, čo e, povedané nie je. A vo vašom vystúpení mi chýbalo to, e, že ste sa nevenovali otázkam, e, ktoré sa diskutujú e, na verejnosti aj v mojej krajine. Ide napríklad o neslobodu menšín v Iraku, o ich prenasledovanie, obzvlášť ide o kresťanskú menšinu. To je jednoducho skutočnosť. Um, už to spomenuli aj predrečníci, napríklad pán Poreba. A e, takisto aj Irán sa čoraz viac e, e, snaží miešať do situácie v Iraku. Sú to naozaj škandalózne intervencie. Ja si myslím, že je naozaj dôležité tieto veci jasne zdôrazniť. Je to dôležité, pretože iracká vláda dostáva podporu zo strany EÚ a e, e, nedostatočne ich e, uplatňuje napríklad v utečeneckých táboroch. Ďakujem. Teraz by sme začali postupom Catch the Eye. Slovo bude mať na jednu minútu pán Sonik. Ďakujem, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že Irak môžeme vnímať ako určitú ilustráciu, ako určitý príklad toho, ako sa dá tak povediať, zlomiť chrbtica určitej krajiny. Ja viem, že to sú všetko zložité rozhodnutia, ktoré sa primajú a keď sa obzrieme späť, keď si uvedomíme nedávne, nedávne udalosti v Iraku, naozaj tam tisícky vojakov, amerických, ale aj európskych, prišli o životy, čo obrovská osobná tragédia, tragédia pre ich rodiny a podľa mňa je naozaj nevyhnutné zasadzovať sa za dobré veci a musíme naďalej pokračovať v našich snahách, snahách e, vybudovať demokratickú krajinu. Myslím si, že vysoký predstaviteľ a Európska únia musia nájsť svoju úlohu Musíme vplývať na udalosti tým správnym smerom. Hlavne pokiaľ ide o menšiny, o tú kresťanskú menšinu a ich ochranu. Ďakujem, slovo má pán Zemke na jednu minútu. Bardzo chciałem podziękować. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Naozaj sa teším, že toľko Poliakov sa vyjadrilo v tejto rozprave a nielen v tejto, ale po celé popoludne. Čiže vidíme, že Poliaci sa naozaj veľmi angažujú, aj polský kontingent pôsobí v Iraku. Situácia v Iraku je podľa môjho názoru možno trošku lepšia ako nedávno, ale stále je taká veľmi krehká. Európska únia môže prispieť sú tu veci, kde sa dá napredovať, ale žiaľ, napríklad rozvoji a stabilita v Iraku, Najdôležitejšie sú vzdelávacie výcvikové programy pre študentov, napríklad irackých študentov v Európe, pretože oni nemajú inžinierov, nemajú lekárov, nemajú skrátka odborníkov, ktorých potrebuje a to môžeme zmeniť tu v Európe. Druhá praktická vec, ktorú by sme mohli robiť, to je ochrana tých rôznych kultúr, ktoré žijú na území Iraku. Ja si myslím, že by sme sa mali snažiť pomôcť znovu postaviť Babylon. Tam môžeme naozaj praktickým spôsobom prispieť. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Rubich, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani Eštanová. Moja otázka sa týka memoranda porozumenia, ktoré bolo podpísané v oblasti energie. Myslíte si, že je možné s pánom Oettingerom alebo s pánom Dekuchtom dosiahnuť ďalší pokrok, ďalší rozvoj. Ja si myslím, že práve hospodárska obnova môže priniesť Iraku viac stability. Pozrime sa na vzťahy v oblasti energie. Keby sme tie vylepšili, viac dodávok európskych eh, zariadení, to by pomohlo lepšie využiť miestne zdroje energie v Iraku, to je jedna vec. A na druhej strane mohli by sme my nakupovať e, odtiaľ potom energiu, potom by to bola naozaj situácia výhodná pre obe strany. Myslím si, že tu by bola naozaj e, veľmi dobrá iniciatíva v najbližších rokoch, v najbližších e, týždňoch v tejto oblasti. Ďakujem Končili sme postup KHDI a teraz opäť udelujem slovo pani podpredsedničke Európskej komisie, pani Aštanovej. Nech sa páči. Uh, uh, pani predsedajúca, pani, páni poslanci, ďakujem vám za skutočne veľmi zaujímavú rozpravu. Rada by som sa vyjadrila k jednotlivým aspektom tejto rozpravy. Chcem uznať význam ktorý pripisujú poslanci otázke etnických e, menšín a menšín vo všeobecnosti. Ako viete, v rámci dohody o spolupráce chceme zabezpečiť, aby ľudské práva boli e, v centre našej pozornosti a dohody. Ja dúfam, že túto dohodu čo skoro s Irakom uzavrieme. Ja sľubujem, že urobíme e, všetko, čo je v našich silách, pokiaľ ide o menšiny, pretože táto otázka je naozaj veľmi dôležitá. Niektorí z vás tiež hovorili o treste smrti a my chceme, aby trest smrti bol zakázaný v Iraku. Aj na to ste veľmi správne upozornili. Súhlasím s tým, že musíme posilniť politické a demokratizačné procesy v Iraku. To bude tiež veľmi dôležitá záležitosť pri všetkom našom konaní. Musíme zabezpečiť predovšetkým to, aby sme naše zájmy, záujmy pri budúcich voľbách presadili. Hovorili to kolegovia Kosta, Stevenson a spomínali tiež e, zákaz, ktorý bol uvalený na niektorých kandidátov a predstaviteľov opozície zúčastniť sa volebného procesu. V súčasnosti tu prebieha odvolanie, odvolací proces a dúfajme, že sa to správne vyrieši. Máme 6 týždňov do volieb, vysielame misiu pozorovateľov a budeme tiež sledovať prípravný volebný proces, čo je veľmi dôležitý prvok a dúfame, že iracké orgány zabezpečia spravodlivý a demokratický volebný proces. Mnohí z vás spomenuli memorandum pochopenia v oblasti e, energetiky a o význame tohto memoranda. My jasne naznačujeme, že Irak je unilaterálny štát a spolupracujeme s celým Irakom a naďalej chceme, aby Irak e, zostal zvrchovaným a suverénnym štátom. Počula som aj vaše požiadavky na zintenzívnenie hospodárskej spolupráce Je to veľmi dôležitá otázka, rovnako ako ďalšie e, záležitosti, ktorých e, otázky, e, súdne spory sú, sa teda riešia. Je dôležité, aby Irak sám vyriešil tieto problémy, ale ja som samozrejme ochotná pomáhať aj misii OSN v Iraku. Táto misia E, veľmi pracuje na tom, aby podporovala dialog, ale v každom prípade by som bola opatrná a nemyslím si, e, že e, v predvolebnom období sa bude tento dialog viesť na veľmi vysokej úrovni. Pokiaľ ide o tú energetickú spoluprácu, by som mohla povedať, že je to súčasťou integrovanej politiky pre Irak. Musíme nástojiť na bezpečnosti dodávok a musíme nástojiť aj na využívaní obnoviteľných energií, predovšetkým solárnej a veternej. Musíme nástojiť na opatreniach eh, energetickej účinnosti v Iraku. Očakávame a dúfame, že priemysel a výskum a veda budú v budúcich mesiacoch ešte intenzívnejšie spolupracovať. Pokiaľ ide o nedávne zrušenie, de, zrušení delegácií, hovorili ste o bezpečnostných problémoch. My si samozrejme želáme, aby situácia v oblasti bezpečnosti bola lepšia a želáme si, aby e, pozorovateľská misia bola na mieste a jej prítomnosť bude veľmi dôležitá aj v rámci tohto volebného procesu. Hovorilo sa tu o stiahnutí amerických jednotiek. Pán Obama naznačil, že by boli, e, bolo možné ich stiahnuť do konca augusta 2010, teda stiahovanie by začalo hneď po voľbách, čo je tiež veľmi dôležitý signál. E, vyšleme volebný hodnotiaci tým do Iraku, ktorý sa e, bude venovať všetkým tým problémom, ktoré ste menovali. Neustále budeme Iraku pripomínať, že musí riešiť svoje problémy v zmysle medzinárodného práva a bez toho, aby používal alebo sa utiekal k násiliu. Ale ešte sa vrátim k tomu, čo som hovorila pred chvíľou. Áno, som optimistka, máme pred nami veľké výzvy. E, vy ste mi ich pripomenuli, ale s prichádzajúcimi voľbami, s tými možnosťami intenzívnejšej spolupráce, so zavedením systému hodnôt ľudských práv, menšinových práv, odstránenia trestu smrti v oblasti spolupráce v energiách, energetických dodávkach. Ja myslím, že budeme s irackou vládou intenzívnejšie spolupracovať a tak eh, sa viacej a jasnejšie naznačí demokratická a mierová budúcnosť tejto krajiny a budeme bez oddychu na tomto pracovať. Ďakujem, pani podpredsednička. Ukončujem rozpravu a prerušujem zasadnutie do 21. hodiny.